kolegyne a kolegovia. Sloboda médií a pluralizmom z médií to sú základné hodnoty Európskej únie a Turecko je kandidátskou krajinou, s ktorou rokujeme o vstupe. Naše vstupy s kandidátskymi krajinami musia, byť, e, musia sa vyznačovať vzájomnou otvorenosťou a A práve preto, že veríme rokovania s Tureckom vážne, je našou úlohou e, jasne ukázať, kde je pokrok a kde sa obávame, že dochádza k nesprávnemu vývoju a problémy so slobodou tlače a prejavu v Turecku nie sú ničím novým. S veľkým začudovaním sme sledovali razie proti uh, novinárom a zástupcom tlače v parku Gezi a teraz e, včera sme zaznamenali opäť vlnu razy proti uh, médiám, ktoré sú kritické voči vláde a sme teda znepokojení, že je to znakom toho, že vývoj... Bohužiaľ vypadol mikrofón.